Good morning, everybody. Dobré ráno vám všetkým, vážení kolegovia. Takže začneme s dnešným rokovaním. Mali by sme mať stretnutie dnes do 12.15, keďže došlo k miernej zmene v našom programe. V každom prípade začíname, e, teda hovoríme o bode 5 a síce e, návrh po návrhu rámcovej, e, rámcovej správy o boja proti terorizmu a reakcia na rozhodnutie rady o boji proti terorizmu to bolo odložené na ďalšiu, ďalšie stretnutie, takže správa Holmajer bude prediskutovaná až 27. a nie dnes. Ak teda súhlasíte a nemáte žiadne námietky s týmto návrhom programu, tak ako je navrhovaný tento program, tak ho považujeme za schválený. Ďalej, prosím, zoberte na vedomie, že bohužiaľ dnes nemáme tlmočenie do chorváčtiny, do e, malčtiny, dančiny, estončiny, slovinčiny a gelčiny. Ďalej tu máme schválenie zápisnice z poslednej schôdze, ak nemáme žiadne námietky, voči e, nasledujúcemu zápisu z predchádzajúcej schôdze môžeme ho považovať za schválený a to je zápis z 26. mája 2016. Takže tieto dokumenty považujeme za schválené. Poďme na prvý bod na programe nášho dnešného rokovania. A síce druhá správa komisie o napredovaní, ktorej bol vykonaný pri implementácii e, zmluvy medzi Európskou úniou a Tureckom. 20. apríla 2016 komisia zverejnila svoju prvú správu o implementácii tejto dohody, ktorá bola predstavená na pôde výboru LIBE. 9. mája si Libe vypočulo všetky stanoviská právnej služby hľadom charakteru tejto dohody. No a dnes, dnes teda medzi sebou chceme privítať pana Modu, ktorý je riaditeľom pre politiku rozširovania a stratégie spolupráce s Tureckom z DG NIR a Turecka, a ktorý nám predstaví druhú správu o napredovaní Turecka pri implementovaní tejto dohody. Nech sa páči, takže poprosím teraz zástupcu komisie najprv no a potom otvorím priestor pre diskusiu hneď následne. Pán Modiu, nech sa páči. Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Som naozaj veľmi rád, že tu môžem byť dnes ráno, ako hovorí aj titul mojej funkcie Mám na starosti najmä e, turecko-európske vzťahy, najmä teraz z tej tureckej perspektívy, keďže som bol e, prítomný vlastne v Turecku, alebo dosť často v Turecku, viac ako 20 krát som od začiatka roka e, cestoval oboma smermi a snažil som sa zabezpečiť, aby to, o čo sa obaja snažíme, a síce aby každý jednotlivec, ktorý, ktorému sa venujeme, aby dostal individuálnu ochranu, ktorá mu je garantovaná v tomto stanovisku, tak to som sa snažil zabezpečiť. Takže dávam taký náčrt toho, kde sa nachádzame a potom snáď bude dosť času pre diskusiu. Začnem tým, že pokúsim sa reflektovať na to, kde sme a e, čo nás čaká. Takže tá všeobecná tonalita, ten všeobecný charakter správy, ktorá bola nedávno publikovaná, je taká, že e, to základné stanovisko platí, ale je to veľmi krehké Dovolte mi sa vrátiť o krok späť a pozrime sa na to najmä z tureckej perspektívy ohľadom toho, čo urobilo Turecko od tohoto e, stanoviska e, z 18. marca. Ako naša správa hovorí, Turecko prijalo naozaj celý rad veľmi dôležitých, tak legislatívnych, ako aj operatívnych krokov. E, zahrňa to napríklad aj poskytnutie uistení a zábezpek pre Sierčanov a takisto aj pre návrat nesierčanov, ktorí boli navrátení po 4. apríli. Inými slovami, tí sa teraz môžu uchádzať o dočasnú ochranu a zároveň sa môžu uchádzať o medzinárodnú ochranu, teda utečenecký status. Vidíme, že Turecko takisto rozšírilo svoje otvorenie pracovného trhu. To bolo vlastne ponúknuté nielen Sierčanom, ale podobné opatrenia dnes už platia aj pre tých, ktorí, boli, e, ktorí dostali ten štatút dočasnej ochrany, a teda aj ne Sierčanov. Takisto, čo tu vidíme, je aj to, že tu máme prvý dopad e, alebo prvé ohlasy nášho financovania ohľadom budovania zariadení pre utečencov. Sú to 3 miliardy eur, ktoré boli poskytnuté Európskou úniou Turecku na no dnešnému dňu sme už vlastne poukázali okolo 740 miliónov eur kontrahovali sme 140 miliónov eur a pre, prečerpali sme 100 miliónov eur a pracujeme o veľmi prísnom časovom horizonte, aby sme do konca tohoto leta e, vynaložili 2 miliardy eur, zakontrahovali 1 miliardu eur a takisto ďalej vyčerpali ďalší časť tohoto financovania. To je dôležité, lebo to súvisí s ďalšími opatreniami, ktoré Turecko prijalo a veľmi prakticky to ukazuje, že priamo v teréne už vidíme rozdiely. Napríklad čo sa týka počtu detí, ktorí, ktoré dokážu mať školskú dochádzku a, a sú v škole povinnom veku. Je to 300-400 tisíc detí, ktoré ešte nemajú stále plnohodnotnú školskú dochádzku. Keď sa pozrieme na to, čo to znamená v číslach, a teraz beriem čísla z včerajšieho večera, najnovšie čísla, tak dovolte mi poskytnúť vám aspoň pár kľúčových čísel, ktoré vám dajú taký dobrý prehľad celej situácie. Takže od včerajšieho večera sme tu mali 8390 migrantov, ktorí boli na ostrovoch. Čo to znamená? z pohľadu celkových čísel, takže odkedy toto, táto dohoda vstúpa do platnosti, tak priemerný denný počet nelegálnych prekročení hranice je zhruba na úrovni 104 denne. Keď sa pozriete na posledný kalendárny mesiac máj, ktorý bol ukončený, tak vidíte, aký dopad malo, tá, mala táto dohoda. Veľmi konkrétne, počas mesiaca máj bol priemer zhruba 40 na deň nezabúdajme na to, aký bol predchádzajúci priemer predtým, ako sme aktivovali e, toto stanovisko, keď sa pozrieme najprv na to obdobie e, od februára do 20. marca v tomto období to bolo priemerne 1630 denne migrantov, takže vidíme naozaj dramatický pokles. Keď sa pozrieme ďalej na počet migrantov, ktorí boli navrátení do Turecka, a to je tiež pomerne zaujímavé. Vidíme tam vlastne celkový počet k včerajšiemu večeru 104 168 468 emigrantov, ktorí boli navrátení, z toho 31 sírčanov, pomerne nízky počet sírčanov. E, takisto, čo sa týka e, presídlenia, e, tak tam vidíme celkový počet presídlení z Turecka do Európskej únie. Opäť k včerajšiemu večeru to bolo 711 ľudí a potom tu máme ďalších zhruba 370 ľudí, ktorí momentálne čakajú na presídlenie e, z Turecka do Európskej únie. Rád by som ale počerkol jeden bod konkrétne a naozaj sa o tom veľa hovorí. Sú to teda, e, keď sa hovorí o výhodách a nevýhodách, keď sa pozrieme na počet úmrtí, ktoré sme videli len za mesiac január, to bolo zhruba približne 70 ľudí, ktorí prekročili Egejské more, len za mesiac január. Takže odkedy sme tento režim aktivovali, tak to bolo len 7 úmrtí a žiadne za mesiac maj. Myslím si, že častokrát, keď kritizujeme túto dohodu, tak treba sa pozrieť na to z odstupu a treba si uvedomiť, že to naozaj reálne znížilo to, čo predtým boli tragické straty na životoch. A takisto, čo tu vidíme, ďalšia vec, a síce, že sme tu videli podľa môjho názoru veľmi účinné e, vlastne narušenie e, toho pašeráckej, tých pašeráckých sietí, prevádzačských sietí. E, vidíme, že keď vlastne prejdeme na tú egejskú cestu e, prevádzačskú, tak už vidíme, že ten počet ľudí rozhodne nie je kompatibilný s tým, čo to bol minulý rok. E, ten trh na tej egejskej stránke bol výrazne narušený, výrazne vlastne rozložený. Môžeme byť úplne spokojní? Nie, nemyslím si, že môžeme. Najmä keď sa pozrieme na počet návratov, e, ku ktorým došlo do, do, vlastne, ktorým došlo do Turecka od implementácie e, tejto dohody. Ten počet je stále relatívne nízky. E, citoval som to číslo, bolo to 766. Toto naozaj vedie k preplňaniu tých hotspotov v Grécku, čo samozrejme je dosť veľký dôvod pre znepokojenie. Hlavný dôvod, prečo toto číslo nebolo veľmi vysoké, je to, že všetci nepravidelní migranti, ktorí prichádzali na grécké ostrovy, vrátane tých národných príslušností, kde nie sú žiadne miery eh, nároku pre eh, azyl, tí sa neuchádzali o azyl. A to je naozaj veľmi dôležité a to bolo to aj pre tento výbor, aby každý, každá jedna žiadosť bola vysporiadaná na individuálnej báze. A to sa reálne deje. Takisto je dôležité počerknúť, že toto, tento, tato, tento režim je uplatňovaný pri plnom rešpektovaní európskeho a medzinárodného práva. Vytvárame tu tým pádom príležitosť pre požiadanie o azyl. Takisto ďalší dôvod, prečo počet návratov nie je taký vysoký, je ten, že vlastne ehm, ten najväčší počet žiadostí eh, bol odkazaný na štandardný proces a síce eh, neboli hneď pri prvom pohľade identifikované ako neprípustné čo sa deje. Všetci, všetky, e, vlastne, všetci tí žiadatelia, ktorí mali žiadosti posúdené ako nepripustné, si vlastne uplatnili právo odvolania a druhého preskúmania a súčasné vlastne odvolacie výbory v Grécku sa snažia preskúmať aj rozhodnutia z prvého kola, ktoré boli uskutočnené na ostrovo a to nad rámec svojich bežných pracovných povinností. E, znamená to, že tu máme isté meškanie a znamená to aj to, že veľká časť týchto rozhodnutí, tak vlastne v tomto prípade odvolacie orgány zvrátili rozhodnutie prvej inštancie, teda prvého e, úradu ohľadom nepripustnosti takejto žiadosti. A v tomto smere je naozaj dôležité znova počerknúť, že európske a medzinárodné právo e, to vytvárajú e, predpoklady a povinnosť individuálne preskúmať každú žiadosť. A je dôležité si uvedomiť, že tento proces musí byť plnohodnotne rešpektovaný aj v tomto prípade. Samozrejme, Trvalo to istý čas, kým sa tento systém e, nastavil v Grécku, kým sme vytvorili všetky e, právne a procesné systémy, kým boli vlastne vytvorené na spracovávanie týchto žiadostí, ale ako náhle štruktúry už máme, očakávame rýchlejšie spracovávanie žiadosti a teda aj rýchlejšiu mieru navrátenia niektorých nepravidelných e, migrantov do Turecka. Čo sa týka priestoru pre spracovanie, máme tu nové, vlastne, nové kapacity budované na Lesbose, Kiose a Samose. A takisto sme videli vlastne aj nasadenie e, pracov IAZO a azylových expertov, ktorí boli vytrenovaní a ktoré teraz začínajú spracovávať žiadosti vo väčších počtoch. E, ďalšia vec, ktorú by som chcel e, počerknúť, je to, že grécké orgány začali paralelne v rámci úzkej spolupráci s Medzárodnou organizáciou pre migráciu a spoluprácou s komisiou eh, dobrovoľnú schému návratu. Keď sa pozriete na ten počet ľudí, ktorí boli navrátení do Turecka, dovolím zopakovať to číslo 468 ľudí, tak veľká väčšina týchto ľudí boli dobrovoľne navrátení. Teraz začínajú vlastne schému dobrovoľných návratov, ktorá bude presúvať eh, migrantov z ostrovov do svojej vlastnej krajiny pôvodu a, a to vlastne uľahčí celý proces. Ehm, nebude sa to samozrejme týkať Sirčanov, ktorí nebudú navrácaní do Sýrie. Takisto pracujeme veľmi úzko, e, intenzívne s gréckými orgánmi na vytvorenie a budovanie ďalších kapacít pre príjmanie a, a takisto sme sa snažili zlepšiť aj existujúce kapacity, ktoré tam máme. V tomto smere máme isté obavy, ktoré sa týkajú mladistvých bez sprievodu a takisto zraniteľných osôb. Snažíme sa zabezpečiť, aby grécké orgány zabezpečili to, že takéto jedinci sú vyčlenení z hotspotov a sú ubytovaní v adekvátnych zariadeniach. To sa deje už v prípade mladistvých bez sprievodu. A na tureckej strane dovolte mi počerknúť, že pre našu delegáciu v Ankare sme zabezpečili prístup do tých centier, kde sú títo navrátilci ubytovávaní Máme tu vlastne priebežne s nimi vykonávané e, rozhovory a kontrolujeme situáciu a navrhujeme aj korektívne opatrenie. Napríklad e, jedno zariadenie, ktoré navštívil náš tým, tam sme videli, že veľa e, ľudí, ktorí boli navrátení, nevedelo presne, aké sú ich práva, tak sme pracovali s tureckými orgánmi, aby pripravili vlastne letáčiky, ktoré sú predložené do väčšiny jazykov, ktoré, s ktorými hovoria takéto osoby, aby zároveň ľudia tak v Grécku, ako aj v Turecku pri svojom návrate mali základné informácie. Videli sme aj meškania pri spracovávaní eh, Sýrčanov pri mojej poslednej Eh, návšteve sme o tom diskutovali s generálnym riaditeľom migračných služieb eh, a sme im vysvetľovali, ako je veľmi dôležité, aby ľudia mali ich vlastne eh, že svoje žiadosti a svoje teda formuláre čo najskôr navrátené, keď sa vracajú z Grécka do Turecka. To je kľúčová téma pre nás. Takže zatiaľ by som to povedal tak, ako som už hovoril na začiatku, že momentálne ten režim funguje, je to veľmi krehké, ale zároveň v každom prípade stále je v činnosti stále je vlastne nasadené v teréne. Ďakujem pekne za poskytnutie týchto informácií, hovorí pani predsednička. Mám tu teraz celý rad kolegov, ktorí chcú vystúpiť, prečítam ich mená a ak som niekoho zabudla, prosím, prihláste sa. Pani Sipel, Coelho, pán Depré, pani Perry, ako spravodajkynia pre AFED za Turecko, pán Niederberg,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 Ďakujem pekne, pokúsim sa e, vystúpiť stručne, aby mali aj ďalšie príležitosť. Dovolte mi počiarknúť to, že tu je jedna vec, ktorá je nad slnko jasná. A síce na rozdiel od e, počtu štátov, e, od členských štátov minulý rok, tak Turecko bolo pripravené zabezpečiť ochranu utečencom. To je veľký rozdiel a je to veľmi smutná správa, ktorú musíme zobrať do úvahy pri pohľade na naše členské štáty. Nebudem sa teraz vrácať všetkým vašim otázkam, ale rada by som vedela, e, či by ste mohli povedať niečo zároveň aj o prebiehajúcich správach, ktoré dostávame, nielen ohľadom toho, že Turecko buduje múr, samozrejme, ako hovorí správa, e, chcú zabraniť tomu, aby sa sem dostávali členovia ISIS, e, ale v pravde je to tak, že chcú zabraniť ďalším utečencom na ceste do Turecka. Ďalej tu máme ďalšie správy, ktoré hovoria to, že prebieha tu strelba na utečencov, že dochádza k strelbe na utečencov a že umierajú utečenci vrátane detí na hranici. Ak by sa mohli k tomuto vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Coelho. Pán Depre. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne aj zástupcovi komisie, Dieter. Ďakujem za tie informácie, ktoré si nám poskytol. Nechcem sa teraz vrácať k tej otázke toho, ako budeme e, posudzovať tieto uplatňovanie tohoto režimu medzi Tureckom a Európskou úniou, najmä v spojitosti s touto dohodou. Čo chcem povedať je to, že tie výsledky tu sú. Najmä už boli vlastne e, viditeľné, znižili sa počty úmrtí, Ehm, našťastie výrazným spôsobom. A to boli dva hlavné ciele, ktoré sme mali. Ehm, takisto beriem na vedomie aj to, že e, si pomenoval niektoré ďalšie témy. A síce, že vo všeobecnosti sa rešpektuje medzárodné a európske právo, najmä pri navracaní utečencov. Otázka, ktorá zostáva, je um, otázka toho komplexného dopadu týchto ustanovení a vlastne zastrašujúceho dopadu týchto opatrení. E, chcem predložiť 4 otázky. 460 e, utečencov bolo navrátených. Zároveň v inej správe sa hovorí, že bolo 15 tisíc navrátených. Tak sa zdá, že bolo viac ľudí vlastne zasilaných naspäť skôr, ako bola zmluva implementovaná, než je tomu dnes. Možno by si to mohol vysvetliť, lebo mne tieto čísla nejako nesedia. Ďalej, na základe čoho sú títo nepravidelní migranti navracaní naspäť? Je to na základe bilaterálnej readmisnej dohody medzi Gréckom a Tureckom, alebo je to na základe um, európsko-tureckej readmisnej dohody? Možno by si mi mohol vysvetliť presne, aká je situácia v tomto smere. No a po tretie, eh, počuli sme, že 3 miliardy eur e, sú poskytnuté, z toho 40 miliónov má pomôcť tureckej pobrežnej stráži a boli zavedené aj ďalšie e, záväzky v objeme 20 miliónov v rámci novej obalky financovania, ktorú sme schválili. E, máme pocit, že to bude postačujúci objem, pretože je to stále otázna, otázny objem. Takisto Vieme, že sú ďalšie členské štáty, ktoré benefitujú z takéto typy, z takéto typu pomoci, keď sa vlastne zaviažú vykonávať e, činnosti pobreznej stráže. Napríklad e, Taliansko, Grécko, vlastne aj tie majú pomerne veľkú zodpovednosť za svoje pobrežné služby a som prekvapený, že oni nedostávajú žiadne financovanie. Ďakujem pekne. Pán Modu, za váš úvod dovolte mi povedať, že naozaj súhlasím s tým, že Turecko urobilo veľa. Minimálne urobili veľa Ehm, toho, čo sme od nich žiadali ako členské štáty. Na, po kritickej stránke na druhú stranu minulú nedelu sme dostali notifikáciu od e, Sýrského observatória pre ľudské práva, e, kde nám nahlasil, že tri ženy, štyri deti a jeden muž boli zastrelení. To nie je poprvýkrát, čo počujeme takéto správy. Human Rights Watch o tom hovoril tiež. Moja otázka teraz nie. Akým spôsobom Európska únia vyšetruje takéto incidenty? My vychádzame z prezumpcie, že Turecko je bezpečná tretia krajina. To teda musíme preskúmať. Turecký minister zahraničných vecí to popiera, ale ak sa ukáže, že to je pravda, aký to bude mať dopad na zmluvu. Ďalej otázka liberalizácie výžového režimu. Včera sme videli opäť neuveriteľné zatýkanie novinárov a bojovníkov za ľudské práva, ktoré bohužiaľ pokračuje v Turecku a to na základe veľmi kontroverznej legislatívy o boji proti terorizmu. Minulý týždeň sme videli, ako boli poslanci zbavení imunity v parlamente, takže kde sme pri splnení podmienok o uvoľnení výzového režimu. Tretí bod, a budem mať 4, upozorňujem, a tretí bod teda, že jasná správa o vašej správe je taká, že nasadnúť na loď v Turecku a ohrozovať e, životy e, pri plavbe e, nestojí za to, keď existuje bezpečný a legálny spôsob, ako získať presídlenie. Nesúhlasíte so mnou v tom, že 711 je počet, ktorý svedčí o tom, že tu nie je reálna, bezpečná a legálna cesta? a zamýšľa komisia nad, sa nad tým, že vytvorí reálny reštrukturalizovaný proces, ktorý je momentálne v príprave. A posledná otázka sa týka Grécku. Videli sme, že odvolací e, výbor e, e, zamieta takmer všetky žiadosti v Grécku. Je pravda, že je teraz na Grécko vyvíjaný tlak, aby zmenili tento odvolací výbor? Ak áno, akým spôsobom? Počuli sme správy o tom, že EASO bráni prístupu právnikov na vypočutia to by bolo naozaj veľmi znepokojivé. Mohli by ste prosím klarifikovať, čo sa deje v tomto smere, aby títo právnici, ktorí majú vlastne zazmluvnených právnikov, majú povinnosť ich brániť, prečo nemajú prístup na odvolacie konania. Ďakujem pekne, pán Weidenholzer. Ďakujem, pani predsednička. Tri otázky. Tie prípady na sírskej hranici sú veľmi znepokojivé. Informácie že e, dochádza aj k zabitiam ľudí, tie sa množia. A konkrétna otázka, koľko takýchto opatrení bolo urobených a či to komunikujete aj s tureckou stranou. Druhá otázka z regiónu Ročava vždy opakovane počúvame informácie, že provizorná vláda má veľký záujem na to, aby sa občania vrátili. Ide tu o 100 tisíce a turecká strana sa voči tomu bráni. Nie je možné, že by sa ľudia mohli vrátiť do týchto regiónov, aj keby chceli. No a tretia otázka sa týka, keďže je to väčšina ľudí, e, ktorí sú teraz v podstate uväznení v Grécku. Čo je s tými, ktorí prišli do Grécka pred 18. marcom? Aký status a aké plány máte pokiaľ ide o pomoc týchto, týmto ľuďom, že by sa mohli stať súčasťou relokačného programu. Viacerí by sa napríklad chceli dostať do Portugalska, ale z určitých dôvodov to nie je možné. Hoci portugalská strana tvrdí, že by prijala týchto ľudí, ale z nejakých nejasných dôvodov nie je možné prijať väčší počet do Portugalska a od ďalších členských štátov som tiež počul, že aj tieto by boli ochotné prijať utečencov, ale evidentne je niekde nejaký problém. Ďakujem. Ďakujem pánu. Parenholzer, pán Pagazau Tunduaruc. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcem samozrejme poďakovať za tieto čísla, ale pre nás tieto čísla eh, sú niečo, čo musíme naozaj posúdiť v širšom kontexte. Minulý týždeň niektorí vaši kolegovia indikovali, že tieto cesty pre vlastne útek ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a zúfalstvom, 80% ide cez Líbiu a ďalší 20% ide cez Egypt a je pravdepodobné, že počet ľudí sa zdvojnásobí, ktorí sa vlastne budú pokúšať preplaviť cez Stredomorie v roku 2016. A, takže vy nám predstavujete síce nejaké čísla zníženia počtu vstupov do Grécka, ale máme tu e, očakávanie alebo predpoklad, že dvojnásobok ľudí vlastne e, bude ohrozovať svoje životy v Stredomorí. To je druhá otázka, vlastne, či by ste nám mohli povedať niečo ohľadom toho, akým, alebo aký je spôsobom uplatňovaná politická dohoda s Tureckom, najmä čo sa týka z vlastne pozície európskeho veľvyslanca, európskeho zástupcu pred e, tureckou vládou a zároveň akú eh, váhu majú tieto dáta ohľadom počtu eh, strat, eh, po, počtu strát na životoch pri prekonávaní sírsko-tureckej hranice. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme, že keď sa pozrieme na tieto kroky tureckej vlády, tak vidíme, že sú to kroky, ktoré vlastne vedú k tomu, že celkový počet utečencov vlastne, ktorí boli navrátení, stúpol na 430. Vidíme, že je zrejme, že tento migračný koridor sa stále začína spomalovať, ale musíme si uvedomívať, že nič sa neurobilo na druhej strane pre utečencov, ktorí vlastne prišli ešte predtým, pred 18. marcom do Grécka. Tí zostávajú stále v takom právnom limbe, um, pretože musíme si uvedomať, že presídlení je málo, a hovoril to aj e, komisár Avramopoulos minulý týždeň. No a potom tu máme ešte samozrejme aj skutočnosť, že Portugalsko chce e, väčší počet presídlencov, a na druhej strane vlastne nie je možné realizovať takúto žiadosť e, kvôli byrokratickým problémom, lebo tu máme rôzne byrokratické organizačné problémy a tieto osoby zostávajú vlastne e, v naďalej v Grécku, vytvárajú ďalšie napätie, pretože je to stále extrémne vysoký počet utečencov, ktorí tam zostali. Musíme si skrátka uvedomiť, že je to počet osôb, ktorým nedokážeme účinne pomôcť. Preto je dôležité E, možno preskúmať a účinnejšie analyzovať e, proces presidlovania z Grécka do ostatných európskych štátov a to najmä, aby sme primárne e, vlastne zvýhodňovali tých, ktorí v Grécku už sa nachádzali pred vstupom zmluvy s Tureckom do platnosti. Ďalej, takisto, čo je robené pre podporu žiadateľov o azyl z Turecka. Sú úspešní alebo nie sú úspešní? A potom ešte ďalšia otázka z tých 58 ehm, eh, ehm, tisíc osôb, ktoré tu sú, vidíme, že to je stále veľmi vysoké percento, ktoré žiada o azyl. Keď si zoberieme do úvahy, aké sú tieto procedúry a keď si uvedomíme, že udelenie azylu trvá veľmi dlho, a takisto, eh, keď si uvedomíme, že eh, vlastne aj štatút ochrany, ktorý dostávajú, trvá dlho, kým dostanú, to trvá 6 mesiacov, Ehm, musíme si uvedomiť, že táto procedúra je mimoriadne dlhá, trvá až rok a v zásade vlastne majú pobyt v Grécku povolený legálne len na rok. A teraz ešte k tej dohode s Tureckom. Ehm, často cestujem na jednotlivé ostrovy. Ehm, napríklad aj v tomto momente 1200 osôb sa nachádza vlastne vo právnom váku, ktoré nepožiadali o azyl Prečo tam sú? Prečo nie sú presídlení? Prečo nie sú repatriovaní? Prečo to trvá toľko mesiacov? Hovorili ste o tom, že ste 400 e, odborníkov z, pra- z azylovej služby zaslali do Turecka, do Grécka pardon, na, na pomoc pri preskúmavaní azylových žiadostí. E, treba povedať, že prečo neposúvame tento počet ďalej, prečo sa nezvyšuje počet spracovaných žiadostí. Zdá sa, že tento, tento proces je stále rovnako pomalý ako predtým. Stále si uvedomujeme, že ten obmedzený počet týchto administratívnych pracovníkov nám neumožní vlastne včas eh, posúdiť a spracovať každú žiadosť. Nikto takto nebude navrátený do Turecka, pretože nikomu nebude preskúmaná dostatočne hĺbkovo jeho žiadosť všetci tí ostatní, ktorí robia vlastne preskúmanie žiadosti, e, tak e, oni sú naďalej zavalení prácou. A musíme si uvedomiť, že je tu ešte stále, sú tu tisíce, desať tisíce osôb, ktoré ani nepodali formálne žiadosť o azyl e, v Grécku. Takže e, snažím sa zamerať na veľmi praktické veci, na veľmi praktické otázky. Je dôležité, že keď chceme znížiť tlak, musíme v podstate zrýchliť presidlovania z Grécka do ostatných členských štátov, E, dajte Portugalcom toľkých, koľkých chcú z Grécka a začneme účinne uplatňovať schému presidlovania. Please. E, um, it's ridiculous to je nezmyselné hovoriť, že dohoda s Tureckom funguje, keď, ako už bolo spomenuté, vidíme, e, že príliv e, z krajín ako Egypt sa e, zdvojnásobuje, nehovoriac o tom, čo sa deje v Albánsku a tak ďalej. No a predstierať, že tie pašerácké siete e, boli rozbité, to je nezmysel. Oni sa len premiestnili a e, zarábajú ešte viac peňazí tým, že vykoristujú iných ľudí čo hovorí komisia o rozhodnutí Medsason Frontier, aby sa zamietli peniaze EÚ, aby sme neboli komplicom eh, v, tejto nehoráznom, v tomto nehoráznom režime. aby sme e, odosielali e, utečencov bez ohľadu na zákony, bez ohľadu na to, že Turecko pomáha utečencov, utečencom vo vysokých počtoch, ale zároveň nemáme podmienky na to, aby sme Turecko považovali za bezpečnú krajinu. Pýtam sa, aká, ktoré národnosti, ktoré štátne príslušnosti boli predmetom e, e, tohto presídlenia do Turecka týchto 711 občanov, ľudí, aké to boli národnosti a má komisia, eviduje komisia týchto ľudí, kto sú, kde sú. Zistíme možno, e, že títo ľudia, ktorí boli presídlení údajne dobrovoľne, neboli presídlení dobrovoľne a tí, ktorí údajne boli presídlení, pretože tu boli ilegálne, teda v Grécku, sú v podstate prípady závažného porušenia ľudských práv. Takisto sa vás chcem opýtať, e, pokiaľ ide o to presídlenie, kto prevezme zodpovednosť za tú samotnú relokáciu. Moja krajina Portugalskou je jednou z krajín, ktorá je pripravená prijať utečencov. Existujú prípady, na ktorých pracujem ja ešte s ďalšími kolegami. 400 tisíc azilantov, pričom sa nevie, kde sú. A diskutuje sa s EASO, s gréckými úradmi, aj s portugalským premiérom a jednoducho to nefunguje už 3 mesiace. Je to nezmyselné, je to naprosto smiešné. Títo ľudia chcú prísť do Portugalska a Portugalsko je pripravené ich prijať. Takže prečo sa to nedá? Nerozumiem tomu. Naozaj tomu nerozumiem čoskoro tam pôjdem a sama ich e, zaregistrujem. A chcem sa vás opýtať, čo sa deje e, s ľuďmi, e, ktorí sú e, v tých táboroch, pretože tie siete boli rozbité. Bolo vytvorených e, množstvo nových táborov a tí ľudia sú uväznení dokonca tam nechcú ísť ani mimovládne organizácie. A potom otázke eh, maloletých, keď som bola eh, v Grécku, tak grécké orgány povedali, že nedisponujú kapacitou, aby eh, prijali neplnoletých. A čo sa urobilo, aby sa im poskytla táto kapacita? Aká je tá situácia na tých hotspots? Sú tam ľudia uväznení? toto nie je samo o sebe porušením eh, medzinárodného práva o utečencoch? Ďakujem pani Šlajm. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Hovorí sa tu teraz o 8, respektíve 11 eh, utečencoch, ktorí mali byť zabití, zavraždení na hraniciach medzi Tureckom a Sýriou. Ehm, tureckými orgánmi. Zdá sa, že oni sa snažia úplne uzavrieť hranicu s provinciou Ataj. Ehm, na základe e, Observatória pre ľudské práva je to 60 zastrelených utečencov. Ehm, máme aj dôkazy dokonca v podobe videí a fotografií. Hovorí sa, že oni tvrdia, že oficiálne do nich nestrelajú, že iba pre výstrahu strelajú do vzduchu. Ale môže komisia reálne preskúmať, čo sa deje? Môžu nám povedať, môžete nám povedať, čo robíte preto, aby sme zistili, k čomu dochádza a zároveň aké sú dopady, e, ktoré toto bude mať na dohodu. Podľa Guardianu je prakticky nemožné legálne opustiť Sýriu. Podľa komisiu, akým spôsobom chcete umožniť útek pred vojnou? Kam títo ľudia majú pred vojnou utekať? Komisia. E, myslíte si, že dohoda s Tureckom naďalej vytvára dohodu preto, aby sme Turecko považovali za bezpečnú krajinu? Nie je to otázka týchto umrtí, ale je dôležité, aby sme e, vlastne nemohli do budúcnosti v dobrej viere považovať Turecko za bezpečnú krajinu pre e, utečencov. Počuli sme o tom, že sa táto zmluva považuje za úspech. Takže chcem sa spýtať, aká je mierka úspechu? Je to vlastne, keď sa utrpenie a miera dostávajú vždy o krok ďalej a o krok ďalej od našich hraníc? Hovorí sa, že čo oči nevidia, srdce nebolí E, v Taliančine. Takže e, zdá sa, že sú tisícky detí, ktoré utekajú pred vojnou, ale tieto deti majú právo na medzinárodnú ochranu. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujem pani Kala. Kalar, Ďakujem. E, ja sa pridám k tomu, čo hovorili kolegovia, že tie úmrtia na sírskej hranici naozaj majú dopady a možno by ste mohli e, e, trošku podrobnejšie uviezť, aké tie dopady budú. Takisto boli vyjadrené obavy, pokiaľ ide o podmienky, alebo mali by byť e, vyjadrené obavy o podmienkach v Turecku. Moja otázka je, čo robí komisia, aby monitorovala situáciu tých, ktorí boli vrátení pretože si myslím, že toto je závažný problém. Vy e, posielate ľudí späť, ale my ich nechávame e, na pospas ich osudu, nech sa im stane čokoľvek. A vieme, že ľudia neboli schopní e, požiadať o azyl, vieme, aké sú podiely uznania žiadosti občanov, ktorí nie sú zo Sýrie, sú minimálne. A čo komisia má v úmysle urobiť, aby monitorovala situáciu ľudí, ktorí boli vrátení? môžeme naozaj povedať, že ich práva neboli, poraz, e, neboli porušené. Nad tým je veľký otáznik. Ďalšia otázka. Spomenuli ste, že je dôležité rešpektovať práva e, e, osoby požiadať o azyl a mať riadny proces, ktorý zahrania aj odvolanie. To nie je dôležité len pre tento výbor, myslím, že je to dôležité v rámci európskeho práva, je to dôležité pre ľudské práva a je to dôležité pre čokoľvek, eh, o čom Európska únia je, ale bol vytváraný obrovský nátlak na eh, eh, vládu, aby sa zmenili tieto odvolacie výbory. Takže ich zloženie sa zmení. Oni robili svoju prácu a uvádzali, že viac ako 90 tých, ktorí sa odvolajú, v podstate majú právo zostať. Myslím, že je veľmi dôležité, aby existovali tieto odvolacie výbory, pretože v podstate nám uvádzajú, že Turecko jednoducho nie je bezpečná krajina pre utečencov ani e, prvá krajina azylu, ani tretia krajina. Nesmieme tam vrácať e, utečencov, pretože tieto odvalcie výbory robili svoju prácu. Predsedníctvo a členské štáty vyvíjali nátlak na e, tieto výbory, aby zmenili zloženie. Čiže v budúcnosti odvalací výbor nebude pracovať v tom duchu, ktorý bude v prospech ľudských práv ľudí. Už nebude rešpektovať ich e, práva. Čiže uvidíme, či e, podľahnú tomu nátlaku, alebo či e, naozaj budú sa riadiť tými klamstvami, ale ja si myslím, že ten nátlak je neakceptovateľný. A to nebolo len zo strany členských štátov a predsedníctva, ale aj zo strany komisie, ktorá hovorila Grécku, že všetky nezávislé orgány považujú Grécko za bezpečnú krajinu. E, myslím, že tento nátlak bol naozaj neakceptovateľný. Možno by ste mohli postúpiť toto posolstvo. No a potom kolegovia spomenuli aj otázku prístupu k právnikom e, v tých hotspots, čo je veľmi dôležité a je veľmi znepokojivé e, počuť, že Európska agentúra, konkrétne EASO, by mohla byť zapojená do obmedzovania prístupu k právnikom takisto právnici uvádzali v, v týchto hotspococh, že práca EASO E, nezodpovedá e, kritériám a že 100% všetkých žiadostí o azyl je zamietnutá EASO, e čo by tak nemalo byť. To odôvodnenie nezodpovedá žiadnym štandardom, je to jednoducho prekopirované s tým, že práva jednotlivcov sú nerešpektované, čiže grecké orgány nemajú žiadne, žiadnu inú možnosť len odsúhlasiť to rozhodnutie EASO to je maximálne znepokojivé. A keďže chceme e, zmeniť mandát EASO, myslím si, že my ako poslanci e, musíme mať toto na zreteli, komu poskytujeme kompetencie, právomoci, ako to funguje v teréne a čo treba zlepšiť. Pretože toto sa dotýka životov ľudí, e, jednotlivcov, ktorí sú vracaní a ktorých životy budú zničené nie len čo sa týka ich budúcnosti, ale dotýka sa to ich samotných ľudských práv. Čiže tu by ma zaujímali nejaké odpovede. Ďakujem. Ďakujem pani Infald. No. Okay. Then, uh, Nie. Pán Poglieza. Grazie, presidenti. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prišiel som trošku neskôr. Uh, nestihol som sa dostatočne eh, prihlásiť, takže sa ospravedlňujem. Nepočul som aj tie čísla, ktoré ste hovorili, ale tie dáta, ktoré som počul, tak podľa toho vlastne dohoda s Tureckom dosahuje dostatočne dobré výsledky. A, najmä čo sa týka zamedzenia vstupov alebo tokov do Grécka a takisto vlastne eh, nesúvisí s počtom repatriácií z Grécka, ktorých má byť 460. Chcem si overiť tieto čísla a zároveň eh, chcem doplniť ešte jednu ďalšiu otázku. Vy ste hovorili o tom, že 711 presídlení Sierčanov bolo z Turecka do Európy. Ak si nepamätám zle, tak dohoda, kde vlastne Turecko malo zabezpečovať vlastne kus za kus, tak povediac, tak eh, za koho bol vlastne um, tieto počty eh, repatriovaní z Turecka do Európy a naopak z Grécka vlastne potom následne do Turecka. A posledná eh, téma, a eh, nedávno vlastne tá posledná téma, ktorú spomenul kolega ja predo mnou, tam sa hovorilo o tom, že aké dôsledky táto dohoda s Tureckom má a zároveň akým spôsobom sa vlastne dokázala zablokovať balkánska cesta, ale zároveň v širšom kontexte spôsobuje výrazný nárast tlaku na stredomorskú a uteženeckú cestu. Takže aké dáta máte vy v tomto smere a aký je ten presah? Ďakujem pekne. No a teraz sme skončili všetkými prihláškami do diskusie. Ďakujem vám, kolegovia. A teraz dám slovo opäť e, eh, túto kolegovi. Máte množstvo otázok, komentárov, takže pokúste sa na ne eh, odpovedať čo najlepšie, ako viete. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem eh, zdôrazniť, že ja sa špecializujem skôr na tureckú stranu, takže ak vás úplne neuspokojím, eh, čo sa týka otázok ohľadom Grécka, tak sa ešte vrátim neskôr a poskytnem vám informácie od kolegov, ale urobím, čo viem, čo bude v mojich silách. No a začal by som otázkou pani Sip, čo sa týka e, e, zabíjania e, utečencov a tých mediálnych správ, o tomto. My sme boli v kontakte s tureckými orgánmi v súvislosti s touto otázkou. Ako ste všetci e, videli, tak veľmi vehementne e, popierali tieto obvinenia. To nie sú prvé obvinenia, ktoré sme zachytili a začiatkom roka sme e, s našou delegáciou v Ankare zorganizovali špecifickú misiu na hranici, aby sme lepšie videli z našej strany E, aká tam je vlastne situácia. No a čo by som povedal e, stručne, tak e, zistili sme, že nejde o systematickú politiku tureckej vlády, nevideli sme žiadne dôkazy, že by boli nejaké efektívne posuny, ale čo sme jasne zaznamenali, že prístup pozdĺž hranice je viac obmedzený, než ako to bolo začiatkom krízy. A takisto vidíme, že ešte stále prebiehajú pašerácké operácie na hranici, takisto aj teroristické pohyby. A je evidentné, že došlo k incidentom, kde lietali gulky. Ale náš dojem je taký, že ide skôr o príležitostné lokálne incidenty, ale nie je to súčasťou nejakej systematickej politiky. Ale opakovane sme to zdôraznili a budeme to naďalej zdôrazňovať a budeme to veľmi dôkladne sledovať. Potom k otázke akým spôsobom sú tí ľudia vracaní do Turecka, to myslím položil pán Dupre. Máte pravdu, správa hovorí o dvoch číslach. Uvádza dve čísla. Kompletný počet ľudí, ktorí boli vrátení eh, v rámci vyhlásenia Európska únia Turecko 4. apríla. Eh, toto číslo eh, bolo 468, to je včerajší údaj, ktorí boli vrátení na základe existujúcej grécko, tureckej bilaterálnej readmisnej dohody alebo readmisných postupov. Ale takisto máme počet 1546. Toto máte pravdu, to, nie je, e, to si nie, nie je v rozpore, pretože 468 to sú len tí, ktorí boli vrátení z ostrovov po 4. apríli a boli vrátení do Turecka. A tých 1546 zahrania aj tých, ktorí boli vrátení um, z Grécka a pokiaľ ide o ten 20 miliónový projekt, ktorý sme spustili pre e, turecké pobražné hliadky, toto e, má trochu uľahčiť situáciu a poskytuje im to dodatočnú kapacitu, dodatočné lode na záchranu e, životov v Egejskom mori. Je to vlastne v rámci nástroja stability a v prípade, že by to pomohlo aj v iných geografických oblastiach, tak môžeme poskytnúť tento druh podpory. Pokiaľ ide o um, liberalizáciu, uľahčenie víz pani eh, Perry. Myslím, že naša správa tu uvádza veľmi jasne, že ešte stále máme 5 benchmarkov plus 2, eh, ktoré ešte neboli objektívne splnené na základe nedostatku času. Terorský súd, súd chce preukázať schopnosť, že splní tieto podmienky a ako náhle my zo strany komisie e, budeme mať dojem, že je to tak, tak samozrejme budeme informovať tak parlament ako aj radu. No a potom e, k otázke, e, pokiaľ ide o... prepačte, že vás prerušujem. Prosím, môžete sa utíšiť v miestnosti. Je veľmi ťažké sa sústrediť, takže prosím. Thank you. Ďakujem, prepáčte, pokračujte. Takže k otázke e, tých e, uväznených, e, zatknutých novinárov. Toto veľmi úzko sledujeme aj e, e, aj vysoká spolomocnenkyňa, aj e, príslušný komisár to sleduje a je dôležité zdôrazniť, že e, sloboda e, tlače je jednou z hlavných bodov európskeho projektu a komisia tomu pripisuje naozaj veľkú dôležitosť. A keď sa pozrieme na správu o uľahčení víza, keď e, si pozrieme e, tlačovú konferenciu e, podpredsedu komisie, tak e, je jasné, že sa chcel vyhnúť situácii, kedy by širšia definícia terorizmu viedla k tomu, že ľudia e, neagresívnym spôsobom by vyjadrovali svoj názor. keď ľudia vyzývajú k podpore takých organizácií, ktoré robia takúto prácu. Pani Perry, vy ste hovorili o e, úplnom počte ľudí, ktorí boli presídlení od 4. apríla. Je to 711, toto je číslo, ktoré je vyššie ako úplný počet migrantov, ktorí boli vrátení do Turecka po vyhlásení EU Turecko, čo je 468, ale dobrovoľná, dobrovoľný readmisný režim by mal vstúpiť do platnosti. No a tu sme sa dohodli na 7. júne, čiže tie pravidlá sú také, že ako náhle sa dohodneme na e, tých operatívnych postupoch, tak je nevyhnutné, aby sa urobilo posúdenie, či e, podmienky pre spustenie implementácie e, tejto dobrovoľnej schémy boli splnené. Pokiaľ ide o e, ďalších kolegov, pani Gomez e, položila otázku, e, pokiaľ ide o národnosť tí 711, ktorí boli presídlení. Toto všetko sú Syričania a ako už spomenulo Portugalsko, chcem len zdôrazniť, že z týchto 711 ľudí, myslím, že 11 bolo vrátených z Turecka alebo presunutých z Turecka do Portugalska. Viem, že to ste sa nepýtali vy, vy ste hovorili o tej gréckej strane, ale k tomu sa ešte dostanem. Potom pani Weidenholca, čo sa stane s tými, ktorí e, e, e prišli do Grécka pred 18. marcom. Pokiaľ ide o týchto, e, ktorých žiadosti sú priateľné z hľadiska ochrany, tak by mali podliehať tzv. tzv. relokačnému režimu nie je to súčasťou dohodov medzi Európskou úniou a Tureckom. Tu išlo o presunutí ľudí e, z ostrovov na pevninu, ešte než začali tieto rokovania. Myslím, že pán Weidenholzer, vy ste nastavili dôležitú otázku, konkrétne čo sa stane v prípade, že žiadosť je e, považovaná za nepriateľnú odvolacím orgánom. To neznamená, a to znamená, že ešte to treba opätovne prebrať e, veľmi podrobne tento konkrétny prípad, túto konkrétnu žiadosť, čiže to bude opätovne spracované. Potom k otázke pani Passat Tunuda, či sa tá trasa presúva. My sme nevideli žiadne náznaky toho, že by sa tie počty posúvali z egejskej e, trasy e, k stredozemnej trase. Tu e, sú veľmi tie čísla obdobné v porovnaní s tým, ako to bolo v Lani a nevideli sme nejaké veľké premiestnenie, pokiaľ ide o štátne príslušnosti. Tým nechcem naznačiť, že e, toto nie je dôležitá otázka, ktorou sa treba zaoberať. E, chcem len povedať, že ešte nevidíme nejaký úplný presun tých istých ľudí, ktorí išli cez Egejské more, že by teraz migrovali tou južnou trasou. Aké sú dopady rezignácie veľvyslanca EÚ v Ankare? Nemyslím, že to bude mať žiadne priame dopady a môžem vás uistiť, že delegácia e, bude naďalej e, fungovať a monitorovať situáciu a tu chcem vás ubezpečiť, že veľmi podrobne monitorujeme a sledujeme Eh, ľudí, ktorí boli vrátení. Mali sme eh, eh, prístup k všetkým táborom, kam boli utečenci vrátení z Grécka do Turecka. Delegácia robila rozhovory s ľuďmi individuálne, takisto sme mali príležitosť naše vlastné informácie využiť a diskutovať s tureckými kolegami o tom, čo sme videli a čo by sme očakávali, aké vylepšenie. Niekoľko príkladov boli sme znepokojení nedostatok, nedostatkom informácií, ktoré boli poskytované tým navrátilcom o ich právach, takisto nedostatok prístupu k tlmočníkom, ktorí by ich sprevádzali eh, týmito zložitými postupmi. Aj toto sme nastolili voči Turecku. Znepokojovali nás správy, že ľuďom boli eh, zobrané eh, turecké telefóny, teda mobilné telefóny, keď prišli do centra, pretože Eh, neboli priateľné mobily, ktoré, ktorými sa dalo fotiť. Takže im boli dané staré mobily, ktorými sa nedá fotiť, ktoré nemajú fotoaparáty. Naše týmy toto veľmi eh, podrobne sledujú, čiže že kamkoľvek sú tí ľudia predmiestnení, tak ich naďalej sledujeme. Ďalej otázka v súvislosti s národnosťou, tak e, už som to asi spomenul, bolo to 711 sírčanov. A čo sa týka podpory v hotspotoch alebo v táboroch v Grécku, tu by som povedal, že dvomi spôsobmi podporujeme grécké orgány. Poprvé, poskytujeme priamu finančnú pomoc na zlepšenie podmienok v tábore. A po druhé, spolupracujeme s mimovládkami a ďalšími organizáciami. Mobilizujeme napríklad program humanitárnej pomoci tam v Grécku a taktiež tam vysielame expertov členských štátov a taktiež telies podobne ako EASO, aby pomohli na mieste. Ďalej otázka ohľadom toho, čo sa deje s deťmi tak informovali ma, že sú premiesňované do špecifických zariadení, ktoré sú prispôsobené ich špecifickým potrebám, pretože toto sú predovšetkým zraniteľné osoby. Pokiaľ ste sa od niekiaľ dozvedeli, že sa to tak nedeje, tak prosím mi dajte vedieť, ja na to nemôžem zareagovať. Taktiež spolupracujeme s UNHCR, aby sme mohli poskytnúť dodatočné recepčné kapacity. Prečo relokácia nefunguje? Nie som si úplne istý, ale jasné, že je to problém a Grécko to veľmi zaťažuje, predovšetkým kontinentálne Grécko a musíme sa to snažiť rozhodne riešiť. Ďalej otázka pani Keller. Už som povedal, že máme prístup do týchto e, e premiesňovacích zariadení a sme tam pravidelne v kontakte s ľuďmi, Takže tí ľudia, ktorí sú premiestnení späť do Turecka, máme celkom dobrý prehľad ohľadom toho, čo sa tam deje. Dám vám pár príkladov. Napríklad viem, že z tých 31 sírčanov, ktorí boli navrátení z Grécka do Turecka, sa 9 rozhodlo dobrovoľne, a toto mi potvrdili aj z UNHCR, že sa rozhodli sa dobrovoľne sa vrátia do Sýrie. A z iných príslušníkov, z príslušníkov iných krajín, asi 132 ich taktiež bolo premiestnené do krajiny pôvodu, tých nesírčanov. Takže 132 z tých 411 bolo premiestnených späť domov. Pokiaľ vás zaujímajú ktoré krajiny presne to bolo, tak vám môžem poskytnúť detaily. Asi 40 Afgáncov, 39 Pakistáncov, 17 Bangladejšanov a 18 Iránčanov. No a z tých, čo sa čo požiadalo o azyl, zatiaľ 25 z tých 411 sa uchádza o medzinárodnú ochranu, vrátane 5, 5 občanov Konga, 5 eh, Afgánčanov a Zatiaľ ich e, prípady sú spracovávané, vieme presne, kde sa nachádzajú, nemôžu sa voľne pohybovať, takže sledujeme to všetko individuálne. Ďalej, bezpečné tretie krajiny. Bezpečná tretia krajina. Komisia stanovila v liste určenému greckým orgánom, že my si myslíme, že Turecko splňa podmienky, ktoré sú potrebné preto, aby bolo uznané ako prvá krajina azylu alebo bezpečná krajina, kde osoby môžu byť navracané po tom, čo ich e, žiadosti budú individuálne preskúmané už v Grécku. A my sme naďalej tohto názoru. Ďalej, čo týka odvolacieho výboru, tak tu by som chcel povedať len toľko, že minulý týždeň sme publikovali správu, kde hovoríme, že je treba urgentne venovať pozornosť, greckú pozornosť, navýšeniu kapacít na spracovávanie žiadosti o azyl a, od, a odvolaní, aby to všetko prebehlo svižne a na čas, aby mohli taktiež predbehnúť misie procesom koncepcie bezpečnej e, tretej krajiny. Takže na toto kladieme dôraz. Taktiež vieme, že grecké orgány sa rozhodli zmeniť svoju legislatívu, vytvoriť nový odvolací orgán a taktiež odvolací výbor, ktorý bude zodpovedný za súdne spracovanie žiadosti 16. júna toto bolo schválené greckým parlamentom a určite tí, ktorí vás to zaujíma, tak ste možno aj počuli, že komisár Avarvopoulos uvítal tieto kroky zo strany Grécka, ktoré majú slúžiť k urychleniu procesu. A ja zdôrazňujem, že komisia nevyzvala vyslovene Grécko, aby zmenilo legislatívu v súvislosti s odvolacími orgánmi. No a teraz som dúfam, dúfam, sa vyjadril ku všetkým otázkam, Okrem otázky, ktoré sa týkalo EASO, keďže neviem, že by EASO sa stiažovalo na otázku prístupu k právnikovi alebo k právnej pomoci, takže tomuto rozhodne musím ešte venovať pozornosť. No a to bolo asi všetko. Ďakujeme pán Mordu za tieto detailné odpovede. Sekretariat mi práve povedal, že pokiaľ nám poskytnete konkrétne čísla, tak ich potom môžeme rozoslať, to by nám určite pomohlo. A teraz už ideme hlasovať, takže preto je tu taký zhon v miestnosti. Ďakujem vám opäť. A teraz už, milí kolegovia, ideme hlasovať. Takže kolegovia, ako som oznamila, na úvodne sa nebude hlasovať o správe Holmajer, ktorá sa presúva pravdepodobne na 27. jún. A teraz budeme hlasovať hľadom posilnenia kontrol na vonkajších hranice za pomoci príslušných databáz, to je správa Makovej. Chcela by som sa opýtať spravodajkyne, pani Makovej, či sa chce vyjadriť. Nie. Dobre, takže môžeme okamžite prejsť k hlasovaniu. Okay. So we have one... Jeden pozmenujúci návrh bol včera večer stiahnutý, je to číslo 77, takže o tom sa hlasovať nebude. Takže začíname hlasovať. Najprv odsek 1, pozmeňujúci návrh 24 a 25, o ktorých sa hlasuje dohromady. Takže môžete hlasovať elektronicky. Takže ešte je otvorené hlasovanie, ale prosím, nájdete rýchlo kartičky. Dobre, funguje to. Ešte niekto má problém? Nie. EKR, tu má jedna človeka navyše. Áno, pani Sima. Ja som bohužiaľ si zabudla kartičku. Musím niekoho možno vyslať, aby mi ju priniesol. Takže prosím, pošlite niekoho. Dobre, takže teraz už otváram hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej pozmeňujem 26. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Sedemdesiat To je menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Požiadalo to EPP. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz návrh 78. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz kompromis 5. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Takže teraz návrh 82. Môžete hlasovať. Návrh 82, ktorý žiada o vypustenie časti textu. 82. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujem sa návrh 83. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 84. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. rejected. Takže zamieta sa. Návrh 85, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 89. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúce návrh 91. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 13. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 88. Môžete hlasovať. Alebo, prepašte, kvôli 13. 88 odpadá, takže kompromis 8. Menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz kompromis 6, alebo opäť menovité hlasovanie a hlasovanie po častiach ohľadom kompromisu 6. Takže prvá časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz druhá časť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh návrh 17. Môžete hlasovať. Pozmením sa na vrch 17. Uzatváram hlasovanie. To schválené. na vrch 96. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz prechádzame k 103, vrch 103. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz 113, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 114. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 117, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. 100, pardon, 21, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 118, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujem sa návrh 119, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Návrh 23. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 120. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Takže prechádzame k citáciám uvedným ustanoveniam. Kompromis 1. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Teraz kompromis 9. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 2. Môžete hlasovať. Prosím, hlasujte kolegovia. Teraz uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz na vrch 41. Môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz AFED 6. Môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Návrh je schválený. Pokračujeme ďalej ku kompromisu 3. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pokračujeme ďalej. Ideme k pozmeňujúcemu návrhu 48. Pozmeňujúci návrh 48, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3, 49, pardon. Otváram hlasovanie, otváram hlasovanie pre pozmeňujúci návrh 49. Ukončujem hlasovanie. Takže zamieta sa. A teraz návrh 47. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pardon, príjma sa, prepačte. sa návrh 3, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže kompromis 4. Tu máme menovité hlasovanie ku kompromisu 4 a hlasovanie po častiach. Takže najprv prvá časť. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválené. A druhá časť. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Zamieta sa. Takže pozmenujúci návrh 6. Môžete hlasovať. Dobre, pozmeňujúci návrh 6, ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 57, otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 58. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmenujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ideme na pozmeňujúci návrh 64. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 65. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh, pozmeňujte návrh 66. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 67. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme na pozmeňujúci návrh AFETu 8. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ďalej ideme na pozmeňujúci návrh 69. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Ideme na pozmeňujúci návrh 70. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Ideme na pozmeňujúci návrh 72. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 73. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Na pozmeňujúci návrh 75. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Budeme teraz hlasovať o e, celkovom texte správy v pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Otvárame teraz eh, hlasovanie o rozhodnutí ohľadom otvorenia rokovaní. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to schválené. Gratulujem pani Makovej. Ďakujem pekne za účasť na hlasovaní, milí kolegovia. Dobre, urobíme si krátku prestávku, stretnutie až do 11.45, pretože potrebujeme pána De Jonga na ďalší bod programu. Takže budeme pokračovať o 11.45.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 Well, uh, dear colleagues, uh, let's, let's continue the meeting. Takže pokračujeme ďalej v našom dopoludnejšom stretnutí. Vypočujeme si, aký je stav rokovaní uh, v trialógu ohľadom práv osôb pri eh, trestnom konaní. Je to návrh smernice o eh, predbežnej právnej pomoci pre osoby, ktoré sú zadržané a eh, obmedzené na osobnej slobode v spojitosti s konaním, ktorý zahrňajú európsky zatýkač. Dám slovo pánovi spravodajcovi De Jongovi a potom poslancom, ktorí chcú vystúpiť. Takže pán De Jong, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Musím povedať, že toto je naozaj kľúčový moment, tak povediac, pre smernicu aj pre trialog, ktorý o nej prebieha. Som rád, že máme aj pár minút tu na úrovni výboru LIBE, aby som mohol eh, informovať výbor o tomto vývoji. Začali sme počas holandského predsedníctva článkami, ktoré súvisia s európskym zatýkačom a ktoré prešli pomerne ľahko eh, počas prvej polovice predsedníctva a to nás tak povzbudilo. Boli sme odvážnejšie a začali sme otvárať ďalšie časti smernice, ktoré sú zložitejšie, najmä v tom, že sú širšie a zaoberajú sa právnou pomocou obvinených e, osôb a osôb, ktoré sú predmetom e, trestného konania, voči ktorým je vznesené obvinenie. Ako ste spomenuli, parlament mal niekoľko nápadov Prvým bola, aby sa zosúladil rozsah smernice o právnej pomoci so smernicou o práve na prístup k právnym službám. A to bol vždy taký trošku komplikovaný bod aj pre mnohé skupiny tu na úrovni výboru LIBE, ale rozhodne to bolo komplikované aj pre radu. Myslím si, že ten rozsah až po samotný koniec rokovaní je niečo, na čo sa musíme veľmi pozorne zamerať ale našli sme e, riešenie niekde uprostred, kde sme hovorili vlastne poskytnutie slobody plus, čiže vlastne po obmedzení na slobode máte nárok na právnu pomoc a zároveň aj niektoré vyšetrovacie úkony, ktoré by mali byť sprevádzané právnou pomocou vrátane e, smernice o, prístup, o práve na prístup k právnym službám. Na druhej strane rada hovorí, že ale čo v prípade, ak máte len povedzme telesnú prehliadku alebo nejakú, um, nejakú takú ako keby ľahké konanie, môže sa to považovať za obmedzenie na slobode a potom tu máme vlastne otázku um, nie teda um, obmedzenie na slobode plus, ale mínus. Takže to, o tom ešte stále rokujeme a táto téma je stále predmetom rokovaní. Myslím si ale, že to pravdepodobne skončí tým, že tam bude také obmedzenie na slobode plus a mínus. Čiže niekde to bude trochu viac a niekde to bude trochu menej. Takže na tom pracujeme. Nie je tu už taká žiadna kontroverzia ohľadom tej myšlienky, že by sme tu mali časť odporúčaní komisie ohľadom kvality právnej pomoci a zároveň o tom, akým spôsobom definujete napríklad otestovanie nároku um, na právnu pomoc. Myslíme si, že minimálne tá základná myšlienka, že by to nemalo byť ponechané na odporúčanie, že to je už naozaj niečo, čo si zaslúži dohodu. A dohoda je už viac menej takmer pripravená. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že teraz sa dostávame do kľúčovej fázy v rámci nadchádzajúcich dní. Dnes popoludní E, podám správu tieneným spravodajcom, o čom sme diskutovali dnes dopoludne aj s predsedníctvom. Predsedníctvom sme ponúkli naše zostávajúce otvorené obavy spojené s týmto textom a oni vybrali e, celý rad našich návrhov, ktoré potom následne ukážu Koreperu. Koreper je zajtra a na Koreperi to budú prediskutovať s členskými štátmi no a uvidia, či nám dokážu výjsť v ústrety A myslím si, že ak sa nám to podarí, tak potom máme naozaj dôvod dúfať, že uspejeme v tomto konaní a to vrátanie niektorých veľmi dôležitých prvkov. O tom budeme diskutovať ešte aj dnes s tieňovými spravodajcami. Potom v štvrtok máme trialóg a s tieňovými spravodajcami o tom budem diskutovať o našej pozícii po trialógu. Myslím si, že ako spravodajca by som odporúčal tieňovým spravodajcom, aby brali to, čo máme od rady a možno, aby sme tam ešte predniesli pár bodov na trialógu, ale ten základný postoj by mal byť taký, že ak chceme dosiahnuť výsledok počas tohoto predsedníctva, malo by to znamenať, že trialóg bude následne tým posledným trialógom a téma sa vráti naspäť na schvalovanie na úrovni výboru, ehm, hneď ehm, ako to len bude možné. No a pre členské štáty by mal byť koreper 30. Eh, vlastne termín tento, tento mesiac, keď to schvália. Takže ak všetko pôjde hladko, ak všetko sa, všetky dieliky skladačky sa spoja, tak pevne verím, že e, výsledok bude pripravený na schválenie na úrovni výboru LIBE e, začiatkom budúceho mesiaca. Ďakujem pekne, pán De Jong. Máme nejakých kolegov, ktorí by sa k tomuto chceli vyjadriť. Nech sa páči. Dobre, tak v tom prípade vám želáme úspech pre prebiehajúci trialóg. A prejdeme na posledný bod na programe rokovania pre dnešné dopoludne. Je to výmena názorov a, a otázok a názorov k písom, písomnej otázke na zodpovedanie, um, ktorú predložil Ignácio Korao ohľadom možných porušení práv mladistvých bez sprievodu e, na Sicílii. Podľa pravidiel otázka na písomné zodpovedanie môže byť predložená e, výboru v prípade, že nie je žiadna odpoveď alebo že odpoveď je omeškaná, keďže odpoveď, otázka, odpoveď bola posledná 17. júna a následne to teda nebolo zodpovedané komisiou v danom termíne, tak sme e, budeme o tejto téme diskutovať dnes a pán Korau, máte slovo, nech sa páči. Thank you, madam chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobre. Ako všetci veľmi dobre vieme, Taliansko, najmä môj región, Sicília, zažíva obrovský migračný tlak. Tento dôsledok je ten, že tu je výrazný počet mladistvých, ktorí sú bez prievodu na ostrove. Je to 4400 zahraničných mladistvých zahraničné medzárodné právo zabezpečuje to, aby e, tieto osoby mali adekvátnu e, štruktúrálnu pomoc, vrátane napríklad oficiálnej kvalifikovanej právnej pomoci a zástupcu. Cena takéto právnej pomoci je 66 eur, z čoho väčšina, teda vyplácané príspevky sú 66 eur, z čoho väčšina zabezpečuje ministerstvo vnútra. Treba povedať, že komúny nemajú dostatok prostriedkov na doplácanie týchto dávok. Výsledkom je ten, že eh, mladiství sú bez štipendia, bez vreckového a bez sprievodu. Nie sú vyplatené už niekoľko mesiacov. Je to nezvládnutelná situácia pre pracovníkov, ktorí pracujú s týmito deťmi. Treba si uvedomiť, že e, nesplňajú sa tu štandardy kvality. Je dôležité e, znižovať náklady a zároveň výrazne sa ohrozuje aj zabezpečenie práv pre mladistvých. Treba si uvedomiť, že pred niekoľkými mesiacmi komisia zobrala na vedomie túto situáciu a je dôležité e, pri vytýčiť líniu medzi tým, čo je prípustné a čo je nepripustné, najmä čo sa týka práv týchto mladistvých a je dôležité, aby boli vyčlenené adekvátne prostriedky, ktoré zabezpečia plnohodnotnú podporu a ochranu týchto mladistvých. Ďakujem pekne, pán Korau. Slovo má komisia, pani Gores. Ďakujem pekne za túto otázku. Čo sa týka meškania, v odpovedi na túto e, otázku chcem ponúknuť svoju odpoveď. Bol tu problém vnútorného zaradenia tejto otázky a rôzne služby komisie musia byť konzultované na zodpovedanie tejto otázky. Stručne vám teraz poskytujem našu odpoveď. Komisia nebola upovedomená talianskými orgánmi o týchto ťažkostiach na Sicílii. V každom prípade vo svojej úlohe ako strážcu zmluv komisia monitoruje veľmi pozorne to, aby členské štáty konali v súlade s požiadavkami Európskeho azylového aky. Európske azylové aky má osobitné zábezpeky pre dostatočné podmienky pre prijatie detí bez sprievodu alebo mladistvých bez sprievodu ak sú dôkazy o systematickom porušovaní týchto záväzkov, ktoré vyplývajú zo smernice o podmienkach prijatia, komisia sa bude snažiť túto situáciu vykomunikovať a ozrejmiť s talianskými orgánmi, čo sa týka dostupnosti európskeho financovania pre pomoc deťom bez sprievodu. Členské štáty môžu využívať financovanie na základe um, azylového e, migračného a integračného fondu um, momentálne v období 2014 až 2012 Taliansko má aktivity, ktoré sú zamerané na posilnenie recepčných systémov, e, posilnenie ubytovacích kapacít a špecifických služieb pre mladistvých bez sprievodu. Okrem toho sú tu sú to aj projekty zamerané na podporu deť mladistvých bez prievodu, ktoré sú financované cez tento istý fond, cez aktivity únie núzové služby a pilotné projekty pre e, mladistvých bez prievodu. Napríklad teraz je tu aj projekt, ktorý je implementovaný e, tak minulý rok, ako aj tento rok v objeme 11,9 milióna eur, ktorý ktorý vlastne je zameraný na podporu mladistvých bez prievodu v členských štátoch EÚ a v tretich krajinách, najmä v tých oblastiach, ktoré sú najviac dotknuté. Členské štáty môžu tiež využiť finančnú podporu, ktorá je poskytovaná cez Európsky štruktúrálny a investičný fond, najmä cez Európsky sociálny fond a zároveň Európsky fond regionálneho rozvoja, rovnako ako aj Európsky fond pre pomoc najviac odkazaným osobám. V roku 2016 e, ročný pracovný program v rámci programu pre práva, pre práva občanov a prístup spravodlivosti DG Justice prioritizoval deti v migrácii, najmä mladistvých bez prievodu eh, kde sme zabezpečili financovanie pre eh, náhradnú starostlivosť a vlastne starostlivosť o detí a mladistvých bez prievodu a sme otvorení ďalej diskutovať o tejto téme v ďalších témach. Ďakujem pekne, pani Goris. Pán Korao, chcete na to niečo doplniť? Nie? Dobre, ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Tým sme ukončili dnešné rokovanie. E, ďalšie stretnutie sa skutočne 27. júna od 3. do pol 7. popoludní. A pravdepodobne budeme hlasovať počas e, poobednejšej časti našho stretnutia. Ďakujem pekne a dobrú chuť k obedu.